prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Imko 15 za, Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Imko 15. Konec hlasovania. Zamietnuté. Dvadsať šesť za, proti zdržali sa prijaté. Tým sa dostávame k IMKO 18. Za. IMKO 18. Za. IMKO 18. aspoň to tam máme. Julie stiahla svoj pozmeňujúci návrh, ale Imko nie, čiže musíme o tom hlasovať. Imko 18 za, proti. Niekto sa nezdržal, zamietnuté. Myslím, že nikto nebol za to. 39 e, za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jedenáct za. E, dobre, to máme hlasovanie po častiach. E, Spravodajkynia stiahla tento návrh ale iní to opätovne predložili. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté, ale overíme si to. Druhú časť, dobre? Beendet. Konec hlasovania. A no je to, ako som povedal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti. Máte pravdu, vlastne ide o e, hlasovanie po častiach. Čiže teraz prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete, aby sme z toho verili? Dobre, overíme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Konec hlasovania. Prijaté. Takže dostávame sa teraz k pozmeňujúcemu na, m, návrhu 29. Šlitra Ankaut. Za. Za 29. Proti. Zdržali sa prijaté. Potom 10, eh, 30 a 33 to sú identické. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 34. Vlastne nie, ten odpadá. Je to troška komplikované, ale musíme si overiť, čo zostáva, čo odpada. A dostávame sa k pozmeňujúcemu návrhu 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Imko. Ďalšia kontrola, dobre, overíme si to. 35. Konec hlasovania. Prijaté. Imko 20 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Imko 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Imko 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia Imko 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 14. Nie, vlastne to odpadá. 13, imko, teda 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 4 za, proti, zdržali sa Prijaté. To bola prvá časť. Teraz druhá časť. Imko 4. Za, proti, zdržali sa. Zamiet, e, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže pokračujeme číslo 2. Pozmeňujúci návrh 2, IMKO 6, to sú identické. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvadsať jeden za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže spravodajca si želá, aby sme odsúhlasili pôvodný text. Kto je za? Máme tu dve veci, o ktorých sa musíme dohodnúť. Máme tu prvú časť, ktorá sa týka slova household a druhá slova laundry. Dobre, dávame slovo spravodajcovi. To je v podstate názov celého nariadenia a ja navrhujem, že hoci sme zmenili návrh komisie pri prvom čítaní vo výbore, ešte stále musíme prejsť viacerými štádiami a v prvom rade sa musíme dohodnúť, že názov sa bude automaticky meniť, tak aby sa v ňom odrazili tie zmeny, ktoré priebežne odsúhlasíme. Áno, dobre, to by sme mohli odsúhlasiť, kto je za to, kto je proti. Čiže najprv, pokiaľ ide o slovo household, a v názve za, Also der Berichterstatter will nicht mehr, dass wir abstimmen. Okay. Ale dobre, spravodajca si teda neželá, aby sme o tom hlasovali v poriadku. Bill Newton Dunn, could you clarify again? Mm, Bill Newton Dunn, mohol by si to ešte raz vysvetliť, pán predseda. E, v tomto hlasovaní sme zmenili návrh komisie a pokiaľ ide o názov, aj ten sa bude musieť zmeniť. Mohli by sme to urobiť už teraz, ale vzhľadom na to, že ešte nás čaká viacero štády, prvé čítanie v rade a tak ďalej a tak ďalej, ja navrhujem, aby sme sa rozhodli, že v názv, názov sa bude automaticky meniť tak, aby sa v ňom odrazili medzi tým prijaté zmeny. E, to znamená, že my nevieme teraz predsa, aký bude ten záverečný názov e, tohto nariadenia. No vote. Takže nehlasujeme, dobre. Takže sa to bude meniť automaticky, e, ten názov, ale netreba o tom hlasovať. Dobre, tým sme sa dostali na koniec, teda ku konečnému záverečnému elektronickému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Ešte. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. 51 za, 8 proti, 1 sa zdržal. A pokiaľ ide o legislatívne uznesenie, tak teraz hlasujeme o ňom. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania 48 za, 8 proti, nik sa nezdržal. Blahoželáme spravodajcovi. Dobrá práca. Takže budeme znižovať fosfáty v našom životnom prostredí. Prechádzame teraz k bodu číslo 11 nášho programu zasadnutia. Komplexný prístup k antropogénnym emisiám iným ako CO2 s vplyvom na klímu. Čiže máme tu návrh uznesenia v súvislosti k ústnym otázkam. Spravodajcovia sú Richard Zeber a Theodoros Skilakakis. Uh, zoznam, hlasovací zoznam máme pred sebou. E, pozmeňovací návrh číslo 7, Rovana Plum. Kto je za? Kto je proti? E, kto sa zdržal? E, zamietnuté. Číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 5b Bas Aykut za, proti, zdržal sa, prijatý. 8 Aykut za, proti, zdržal e, zamietnuté. 8 Hlasovanie je ukončené. Návrh zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 9. Oreste Rossi. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? A prijatý. 5. E, za. Proti zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Číslo 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. E, úvodné ustanovenia, pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Takže teraz prichádzame k hlasovaniu o celom návrhu. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Za 57, 1 proti, nik sa nezdržal, takže blahoželáme spravodajcom Richardovi Zeberovi a Teodorosovi Skilakakisovi. Vidíme, že to funguje, aj keď už v súčasnosti patríte k rôznym frakciám. Takže toľko k hlasovaniam. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť. A teraz prechádzame k bodu číslo 12. Nášho spravodajcu tu zatiaľ nemáme. Ale napriek tomu sa budeme venovať tomuto bodu. Takže ide o naše stanovisko pokiaľ ide o európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky. Krešenco Rivellini ešte príde. Ja by som navrhol, aby sme poprosili e, tieňového spravodajcu Kryton Azenisa, je to prvý, e, dostane na úvod slovo. Čiže téma je Európsky semester a všetci, ktorí sa už nechcú zúčastniť, tak ich vyzývame, aby viedli e, rozhovory vonku, aby sme mali e, pokoj v sále. Aby sme sa dobre počuli. Takže myslím, že teraz to už pôjde v poriadku. Takže nech sa páči, máte slovo. Európsky semester. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, chcem poblahoželať spravodajcovi za veľmi zaujímavú správu s množstvom e, dobrých bodov. Diskutujeme e, v mojej krajine, ktorá sa nachádza v e, centre hospodárskej a finančnej krízy v Európe. Kríza v Európe ovplyvňuje na to, čo sme dosiahli počas posledných 60 rokov v Európe. A je jasné, že potrebujeme urobiť pokrok, potrebujeme nové inštitúty na to, aby sme riešili túto krízu, aby sme mohli finan- zabezpečiť financovanie bank, financovanie rozvoja e, v, v Európe a musíme byť schopní e, v krajinách aby si krajiny, ktoré sú v problémoch, aby bolo možné nakupovať eh, eurodlhopisy za rozumné ceny. To je práve relevantné vo vzťahu o tom, o čom hovoríme, hovoríme tu. Hovoríme o nástroji ekonomickej koordinácie, hospodárskej koordinácie, eh, ktorý nie je inštitucionálny a ako prebehla diskusia na ekon výbore, parlament musí byť viac zapojený do tohto procesu. Súhlasím s tým, čo uvádza spravodajca, no rád by som ešte doplnil niečo. Je úplne, úplne chýba environment v tomto procese, životné prostredie e, v tomto hodnotení. Pokiaľ máme správnym spôsobom implementovať európske politiky, pokiaľ chceme dosiahnuť naše ciele, e, pred prípravou nového rozpočtu. Čiže máme správu o pokroku do roku 2020, Európa 2020, máme makroekonomickú správu, a, avšak neexistuje environmentálna správa. Všetci vieme, diskutovali sme e, na výbore o tom, ako kľúčové, ako kľúčové je otázka, táto otázka z hľadiska ekonomiky, konkurencie, schopnosti. Čína robí veľké investície. A pokiaľ my nezohľadníme to, aký pokrok robíme a pokiaľ neprehodnotíme, nerobíme ho, priebežné hodnotenie našich environmentálnych cieľov, tak potom sa nám nepodarí dosiahnuť ani ďalšie ciele, ktoré sú stanovené. Preto musíme zahrnúť štvrtú e, e prílohu e, v tejto správe, ktorá sa bude venovať životnému prostrediu a udržateľnému rozvoju. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Kreton Azinis z liberálov Germian Germiani, tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem kolegovi za jeho príspevok. Úplne súhlasím s tým, čo povedal. Keď som si prečítal a pozrel sa na, tý, na spôsob, ako sa s európskym semestrom zaoberá výbor pre e, európske záležitosti, myslím, že musíme e, brať túto vec veľmi vážne. Udržateľnosť nie je len preto, aby sme zachránili našu planetu, ide o to, aby sme zachránili našu ekonomiku a preto si myslím, že náš výbor mus- že tento výbor musí sa zaoberať udržateľnosťou ako náš výbor. Ako bolo predtým povedané, ide o ekonomiku a o nič iné a preto ja som hlboko presvedčený o tom, že v európskom semestri by mal byť veľmi silný akcent na udržateľnosť. A mali by sme sa v skutku snažiť o to, aby sme urobili viac krokov smerom k udržateľnej spoločnosti v rámci európskeho semestra. Ďakujem spravodajcovi tiež za túto správu, za návrh tejto správy, ktorú pripravil. Viem, že bol veľmi obmedzený, pokiaľ ide o priestor na formuláciu tejto správy a ja veľmi rád predložím eh, viaceré pozmeňovacie návrhy, aby som ešte posilnil túto správu a rád by som eh, predložil pozmeňujúce návrhy k efektívnosti zdro, zdrojov. Keď si čítate noviny, zistíte, ako dôležitá je efektívnosť zdrojov. Ceny potravín stúpajú každý deň, ceny ďalších zdrojov eh, sa zvyšujú a jediný spôsob, ako zlepšiť situáciu, je efektívnejšie nakladať so zdrojmi z hospodárskych dôvodov. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, je energetická účinnosť, energetická efektívnosť. Myslím si, že stále sme príliš pomalí v Európe v procese efektívnejšieho využívania energie. A prídem tiež s viacerými návrhmi k tejto otázke a v skutku dúfam, že sa nám podarí presvedčiť výbor pre ekonomické záležitosti aby sa venoval otázky eh, udržateľnosti, pretože ide tu eh, práve o ekonomiku a o nič iné. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. A už tu máme nášho spravodajcu a o chvíľku mu dám slovo, aby nám povedal pár slov eh, k európskemu semestru. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ospravedlňujem sa za to, že e, meškam, ale predsedám delegácii Európa-Čína a žiaľ nemohol som byť na dvoch miestach naraz. Rád by som v každom prípade poďakoval a chcel by som navrhnúť výboru pre životné prostredie, aby e, to, čo navrhujeme, to, čo navrhujeme, že zahrnieme do návrhu uznesenia, e, ktorý bude prijatý a sú nasledovné body. V prvom rade by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že efektívnosť zdrojov a energetická efektívnosť sú zásadné z hľadiska presadzovania nielen udržateľného rastu, ale i z hľadiska boja proti klimatickým zmenám a zo strednodobého a zlodobého hľadiska sú to kľúčové komponenty e, konkurencie schopnosti. Ďalšiu vec, ktorú by som e, bol rada, aby bola zahrnutá, je, že nedávne predpovede z komisie naznačujú, že Európska únia zrejme nesplní svoj 20-percentný cieľ, e, skôr to bude smerom k 10%. A energetická Ciele z hľadiska energetickej efektívnosti sa zrejme nesplnia. Ciele v stratégii 2020 sa zrejme nenaplnia a to povedie k strate rastu v mnohých sektoroch a v mnohých regiónoch, ako aj k premeškaným príležitostiam, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných miest. Po tretie by som rád povedal, že existuje veľký potenciál z hľadiska zníženia spotreby, najmä v energeticky náročných e, sektoroch, ako je stavebníctvo, doprava a priemysel. Štvrtý bod, ktorý chcem e, navrhnúť, odporučil by som e, existenciu nového plánu energetickej efektívnosti, ktorý bol v marci 2011 prijatý zo strany komisie. No my by sme radi navrhli, aby ďalšie reštriktívnejšie opatrenia boli navrhnuté. Náš piatý návrh je žiadať od komisie, aby okamžite navrhla národne záväzné ciele. Ciele z hľadiska energetickej účinnosti, ktoré budú záväzné pre jednotlivé členské štáty pri zohľadnení východiskovej situácie jednotlivých členských štátoch, ich hospodárskych výsledkov a opatrení, pri zohľadnení opatrení, ktoré už prijali. Naše šiesté odporúčanie by bolo počiarknúť skutočnosť, že európsky semester pre koordináciu eh, hospodárskej politiky, aby eh, odzrkadlil koordináciu eh, prechodu k environmentálne udržateľnej ekonomike. Ďalší návrh. Požiadam, aby komisia zahrnula všetky svoje ročné prieskumy o raste do špecifickej správy týkajúcej sa indikátorov e, ekonomického a environmentálneho účtovníctva. Takže toto sú návrhy, ktoré predkladám e, k správe a dávam výboru na vedomie, aby rozhodla. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto návrhy. V skutku náš výbor by sa mal sústrediť na to, aby sme nerobili len čisto ekonomické skúmanie, ale zároveň aj ekologické skúmanie rozpočtu eh, členských štátov a práve bod číslo 7 sa týka zákona, ktorý sme schválili eh, v Štrasburgu, bol som spravodajcom, Environmental Accounts, environmentálne účty. Takže aj výdavky, ktoré každoročne dávame pre eh, opatrenia v oblasti životného prostredia, ochrana vôd, znižovanie spotreby energie a podobne. A je dôležité, aby v rámci európskeho semestra boli tieto komponenty zohľadnené. A ako vidím, všetci tieňoví spravodajca už rozpra- hovorili, zástupca komisie tu nie je a preto by som povedal, že môžeme poďakovať spravodajcovi za tento návrh a termín pre prekladanie návrhu je 20. jún 12 hodín. Ďakujem pekne a prajem vám veľa úspechov eh, na, v rámci delegácie EP Čína. To je tiež veľmi dôležitá téma. Povedzte Číňanom to, čo tu robíme. Najmä pri environmentálnych účtoch. Tam by bolo zaujímavé, eh, ak by to aj Čína robila. Idem. Ďakujem, pán predseda. Ehm, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, myslím si, že to je takisto vec, ktorej treba venovať pozornosť v rámci našich vzťahov s Čínou. Pri, ochla- pri ochrane klímy Európska uh, únia schválila z celý balíček a my so záujmom budeme sledovať to, čo robí Čína a potrebujeme Čínu najmä z hľadiska trhu a obchodu, systému obchodu s emisiami a pochopenie tohto systému ETS, najmä pokiaľ ide o leteckú dopravu a námornú dopravu. Už dnes ráno na zasadnutí koordinátorov sme o tom hovorili, že na budúcom zasadnutí e, pozveme komisiu, aby sme hovorili o ťažkostiach, ktoré máme s Čínou, pokiaľ ide o leteckú dopravu a zapojenie čínskych, čínskych leteckých spoločností do európskeho o, o, obchodu s emisiami od budúceho roku. Ale tu by sme nemali si konkurovať, ale mali by sme skôr kooperovať, skôr spolupracovať. A v tomto zmysle e, to treba im aj povedať. Ja som hovoril trošku dlho, pretože pri budúcom, pri nasledovnom bode potrebujeme komisie, pokiaľ ide o darcovstvo krvi a keďže sme rýchlejší, ako si myslela komisia, e, takže ešte minútku, dve musíme počkať, prvnež budeme mať zástupcov komisie. Pokiaľ niekto z výboru ešte chce niečo uviesť, možno by som vám mohol dať pár informácií zo zasadnutia koordinátorov. Wir werden zwei Initiativberichte machen. Máme tu dve správy z vlastnej iniciatívy. Jedna je o hodnotení 6. E, akčného programu pre životné prostredie a vyhliadky na 7. Takýto akčný program tu musí samozrejme výbor pripraviť správu. A druhá téma je biodiverzita a stratégia biodiverzity na úrovni EÚ. Aj k tomu máme správu. Potom dve delegácie začiatkom septembra, jedna k Európskej agentúre pre životné prostredie v Kodani a jedna na, do ECDC do Štokholmu. Tu môžem tiež kolegom povedať, že EPP a Zelený v, by mali ešte do delegácie do Štokholmu vymenovať svojich zástupcov. V pléne máme jednu uh, ústnu otázku spolu s uznesením, ktorá sa týka uh, ďalšieho samitu Rio plus 20 v Brazílii na budúci rok. Komisia na jeseň e, vypracuje pozíciu EÚ a parlament by tam mal prispieť svojim uznesením do tohto úsilia. Ideme do Londýna aj na, do EMI. To bude o dva týždne. EMA má už nového riaditeľa. Trvalo to dosť dlho. A nový riaditeľ sa nazýva Gidorazi, je z Talianska. tam viedol e, medicínsky ústav a 13. júla e, budeme mať popoludní vypočutie pána Raziho. Vypočujeme si, aké má plány, predstavy, ako si vidí, ako vidí EMU a potom my budeme musieť posúdiť, zhodnotiť tento výber, túto voľbu. Ako som už povedal, hovorili sme aj o problémoch s, s ETS pri leteckej doprave, kde Čína, Čína naozaj sa aj vyhrážala. Dnes do poludnia sme hovorili že niektoré krajiny vo svete si myslia, že by sa o to malo v EU rozhodnúť, ale od roku 2009 je to už zákon, takže tam nie je o čom diskutovať. Je to fakt, v ETS pre leteckú dopravu existuje a my ako výbor a parlament tú komisiu podporíme pri rokovaniach z USA, pokiaľ ide o letecké linky, ako aj pri rokovaniach s Čínou, a to som uviedol len dve najdôležitejšie tretie krajiny. Potom je tu ešte jedna téma, ktorú by som rád uviedol. Treba sa samozrejme obrátiť na tých, čo sú tu, nie na tých, čo tu nie sú. Tento výbor má aj niekoľko hearingov v príprave. A musím povedať, že prítomnosť na hearingoch je niečo, čo by sme sa mohli zlepšiť. E, na budúci týždeň popoludní máme jeden hearing tiež pripravený o ochrane e, životného prostredia v Balckom mori. A bolo by dobre, keby sme boli nielen na zasadnutiach výboru, ale keby sme boli aj na hearingoch, na ktorých sme sa dohodli. Potom sme mali petíciu, o tej sa ešte nerozhodlo, o zlej výžive v Európskej únii. Určite dobrá téma, veľa jedla, zlého jedla. Uvidíme, či sa tým budeme zaoberať aj vo výbore, alebo budeme mať takú volu sa tým zaoberať vo výbore. Teraz by sme ešte chceli poprosiť komisiu, aby sem prišla a vyjadrila sa k ohrozeniu žiareniu z mobilných telefónov a e, možného ohrozenia vyvolaného mobilnými telefónmi. To bude téma, ktorou sa budeme zaoberať na jednom z našich najbližších e, stretnutí. Ďalšou témou bolo aj to, ako budeme e, riešiť neúspešnú iniciatívu v oblasti nových potravín. Písal som komisárovi Dalimu, aby som zistil, kedy príde komisia s novými legislatívnymi iniciatívami. Pri nových potravinách e, bola časť e, bezproblémová, ale časť o klonovaní vyvolala veľké problémy a v plene komisia povedala, že by boli dve iniciatívy. Jedna k tej časti o nových potravinách a jedna by bola o klonovaní. Určite to bude musieť byť vyriešené čo najrychlejšie, pod, pretože tu vzniká veľa, veľa e, e, práce už aj s dovozom embrií alebo semien a máme aj potom dočinenia s problematikou potomkov sklonovaného materiálu, čiže treba to nejako riešiť. Myslím, že som hovoril dosť dlho a kolega Šneller sa chce ešte vyjadriť a potom by tu už mala byť aj komisia, aby sa vyjadrila k ďalšiemu bodu. Pre k tomuto poslednému bodu by som sa chcel vyjadriť a požiadať, aby sa v liste ešte raz poukázalo na to, že napriek tomu ten, tá vec, kde sme všetci zhodneme pri nových potravinách, bola problematika, ktorá sa rýchlo predloží a schváli. Riešili sme otázku nanotechnológií v tomto rámci a ja znovu nechcem prechádzať populistickými akciami len preto, že to umožňuje chýbajúca legislatíva. Takže iste je správne, čo hovoril predseda, že obe potrebujeme, ale keď to nejde, tak správne aspoň to, že túto jednu vec rýchlo schválme, aby sme mali aspoň ako takú úpravu. A nanotechnológie, ako vidíme, e, sa úspešne presadzujú v rôznych oblastiach vrátane potravín a preto by sme mali rýchlo reagovať. Pri klonovaných zvieratách si myslím, milí kolegovia, že by sme mali E, naše pozí- našu pozíciu prehodnotiť. Ja som sa znovu tým zaoberal a myslím si, že to, čo my chceme, nezodpoveda realite. Skutočnosť nás dobieha a predbieha. Naše zákony vývoj v tomto smere nezastavia. Už sa to stalo niekoľkokrát, deje sa to často a potom my sa tu snažíme riešiť veci na úrovni jednotlivých členských štátov. Takže ja si myslím, že by sme mali mať diskusiu na túto tému v skupine, aby sme dospeli k novému stanovisku. Ďakujem. Ďakujem, kolega Schnellard. Áno, hovorili sme o tom, aj e, spravodajkyňa si žela správu z vlastnej iniciatívy, kde by bola výzva na komisiu prísť s legislatívnym návrhom. To je možnosť, ktorú máme podľa Lisabonskej zmluvy. Všetky výbory majú tú, túto možnosť a využili túto možnosť, ktorú im dáva zmluva článku 52 zmluvy. Ale mm, asi by bolo vhodné aj tu požiadať komisiu, aby čo najrychlejšie predložila to, kde sa dospelo ku koncenzu a aby aj v tých nevyriešených otázkach prišla s vlastnou iniciatívou. Ja si myslím, že pri klonovaní by sme mali prehodnotiť svoj postoj, lebo znovu nedospejeme k žiadnemu výsledku a realita nás predbehne. Ja som jednoducho toho názoru, že naše postoje sú trocha príveľmi prísne hej, situácia vyzerá inak, potom ako jeden návrh neúspel, musí komisia vypracovať nový návrh. Budeme sa na tom spolu podielať. A potom máme radu, poznáme situáciu v 27 členských štátoch, vieme, čo sa dá a nedá v rade dosiahnuť a musíme sami ako parlament rozhodnúť, či druhý pokus dovedieme do neúspešného konca, alebo či ustúpime a prídeme s legislatívnym návrhom správnou úpravou pre Európu. Áno. Myslím, že nám je jasné, čo tu máme na mysli a uvidíme, čo sa stane po letnej prestávke. Takže teraz bod 13 je to téma e, darcovstva krvi, postupy, normy pri darcovstve krvi v EÚ. Vidím, že všetci darcovia krvi tu zostali. Máme primálo krvi, malo by byť darcov oveľa viac, ako vieme. Je to najmä aktuálne v svetle poslednej epidémie s EHECom, pretože aj u nás v Nemecku sme mali núdzové volanie z nemocnic, ktoré hovoria, že krvi bolo málo a preto je to veľmi dôležitá téma a ja darujem krv vždy, keď je to možné. A my sme požiadali komisiu, aby nás informovala o tom, ako veci vyzerajú. Máme tu medzi nami pána Antihomanu, z DG Sanko a pána Štefana van de Špigela, vedúci týmu pri látkach ľudského, pre skupinu, pre lát, skupiny lá, pre látky ľudského pôvodu. Takže keby ste boli takí láskaví a uviedli nás do problematiky. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Volám sa Arteman, som vedúcim útvaru Európskej komisie, ktorá má na starosti transfúzie krvi, ale aj rôzne choroby buniek a darcovstvo orgánov. Myslím si, že dnes to došlo k istým, istému nedorozumeniu vzhľadom na anglický preklad. On nie je novinár, on je môj kolega z komisie a je vedúcim eh, takisto útvaru pre túto oblasť Ehm, je to skutočne veľmi vhodne načasovaná návšteva v parlamente, pretože včera bol celosvetový deň darcov krve a tento organizovala VHO. Konali sa mnohé propagačné aktivity v tejto súvislosti a po druhé, ako viete, komisia už niekoľko mesiacov, pred niekoľkými mesiacmi uverejnila správu o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve krvi. To je správa, ktorú vám v krátkom čase predložíme. A to chceli by sme tak urobiť nie teraz, povedať niečo o tom a potom povedať niečo o ďalších krokoch v tejto oblasti. Úvodom by som chcel pripomenúť, čo máme na mysli, keď hovoríme o dobrovoľnom bezplatnom darcovstve krve. Je to všeobecne uznávaná zásada, že darovanie krve by sa malo zakladať na solidarity a nie, solidarity a nie na finančnom zisku. E, nie je to, e, je to vymedzené, v, nie je to vymedzené Európskou e, smernicou o darovaní krve, ale existuje dokument Európsk, Rady Európy, ktorý sa tým zaoberá a tam sa hovorí o darcovstve krve na základe vo, slobodnej vôle, bez toho, že by sa e, dala nejaká náhrada vo finančnej e, forme, alebo niečom inom, čo by mohlo byť e, náhradou finančnej odmeny, ako sú napríklad, e, a okrem toho, že sa samozrejme zaplatia priame náklady a prípadne e, náklady na občerstvenie. A to je niečo, čo sme my študovali aj v rámci tejto správy a skúmali sme, aké spôsoby podpory dostávajú darcovia pri darovaní krve je veľmi dôležité poukázať aj na právny kontext. Zásada dobrovoľného a bezplatného darcovstva krve nie je záväzná pre členské štáty, čo znamená, že v smernici sa uvádza, že členské štáty príjmú potrebné opatrenia na povzbudenie bezplatného a dobrovoľného darovania krve, čiže neuvádza sa to ako právne záväzná zásada a hovorí sa tu aj o povinnosti komisie podávať správu, a my sme v tomto rámci e, už v roku 2006 uverejnili prvú správu, pretože smernica bola prijatá v roku 2002. V našej prvej správe sme e, vymedzili potrebu deliť sa o skúsenosti a o najlepšiu prax. Komisia odvtedy zadala viacero štúdií. My dve z nich e, predkladáme práve tu. Tá prvá je tzv. projekt Domena. To je v podstate zbierka osvedčených postupov, ktoré sa týkajú riadenia darcovstva od náboru darcov cez udržanie darcov Napríklad sa uvádza opis toho, ako propagovať, e, ako predávať e, myšlienku darcovstva krve napríklad e, prostredníctvom inzercií alebo rôznych kampaní, ale takisto sa hovorí o tom, ako udržať tých ľudí, ktorí už darovali krv, aby a motivovať ich tomu, aby si to zopakovali. Čiže je to celý súbor osvedčených postupov súvisiacich s riadením tejto oblasti. Je tu aj Ďalšia správa, e, ktorá sa týka optimálneho využívania krve. To, to, to come back to the secondary... Teraz by som sa chcel vrátiť k tej druhej správe, ktorú sme práve uverejnili. Tá to bola do istej miery e, posunutá na neskôr tak, aby sa mohli zohľadniť výsledky toho projektu, o ktorom som práve hovoril. A e, aby sme to mohli vyjadriť, akým spôsobom sa tieto osvedčené postupy uplatňujú v 27 členských štátoch plus Chorvátsko a Norsko, od ktorých sme dostali odpovede. Uh, Ehm, tieto otázky pre členské štáty sa zameriavali na štyri hlavné oblasti, či majú legislatívne predpisy na podporu bezplatného darcovstva, aké stimuly používajú, na tento účel a potom je tam otázka, ako organizovať e, zber krve a dodávky krve. A vždy sa v každej z týchto štyroch oblastí uvádza krátky opis. Väčšina krajín v podstate všetky krajiny v tomto smere prijali isté právne predpisy. ktoré v niektorých prípadoch sú podporené aj e, sankciami, pokutami. Je tomu tak v 15 krajinách. Potom tá druhá vec, to sú isté stimuly na podporu darcovstva krve pre darcov O týchto sa hovorí v tabuľke, ktorú máte pred sebou, ako napríklad občerstvenie alebo také malé symbolické darčeky, preplatenie cestovných nákladov alebo ušlej, ušleho pracovného času, bezplatné lekárske prehliadky a podobne. Ďalej sú tu niektoré propagačné opatrenia, napríklad zvyšovanie povedomia verejnosti, informačné kampane, darcovské podujatia, ako je Deň darcov, o akom som hovoril na začiatku, ale to sa môže organizovať aj na uh, úrovni daného štátu. Dôležité je teda nie len e, získavať nových darcov, ale udržiavať si existujúcich darcov, zameriavať sa, zameriavať sa na cieľové skupiny, ako sú mladí ľudia, e, vojaci a osoby, ktoré poprvýkrát darúvajú krv. Ďalej je to otázka spôsobu organizácie zberu e, krve a, ich, e, krv, a dodávok krve. Vo väčšine členských štátov sa tak deje na verejnej úrovni. Teraz niekoľko slov o Rade Európy, ktorej úloha je v tomto smere veľmi dôležitá a to aj z hľadiska komisie, pretože Rada Európy má zastrešujúcu skupinu na európskej úrovni, ktorá sa zaoberá výskumom v tejto oblasti ako aj e, správo v darcovstva krve v Európe všeobecne. My z Radov Európy v tomto smere úzko spolupracujeme. V súčasnosti sa uskutočňuje štúdia na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú rovnováhu medzi darcovstvom krve a potrebou. Teraz niekoľko slov o našom prístupe pre ďalšie obdobie a ďalších krokoch. Ehm, Máme skupinu národných orgánov, ktorý, ktorý, ktorú riadi komisia a v maji e, po uverejnení správy sme sa stretli a e, v rámci živej diskusie sme hovorili o najnovších štúdiách. Záver bol taký, že nie je potrebné prijímať ďalšie legislatívne opatrenia na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o bezplatné darcovstvo krve. Inými slovami, existujúca legislatíva primerane odráža názory európskych e, krajín, e, o tom, ako regulovať túto otázku bezplatného dobrovoľného darcovstva krve. Aj naďalej budeme v kontakte s Radou Európy, ktorú sme požiadali, aby našim príslušným orgánom podala správu po tom, keď bude mať už ďalšie štúdie, Ďalšia správa bude vypracovaná koncom roka 2013. Ďakujem veľmi pekne. Toto bol dobrý úvod do rozpravy, ktorú by sme teraz chceli otvoriť. Chceli by ste k tomu, chceli ešte aj váš kolega k tomu niečo povedať? Zdá sa, že nie. Naozaj je tu niekoľko prúkov, ktoré sú veľmi dôležité Vidím aj u nás doma, že mladá generácia daruje krv menej ako jej rodičia. Otázkou je, že či sa to e, už identifikovalo ako problém, či je to aj v iných krajinách a čo môžeme urobiť preto, aby sme mládež viac motivovali, aby tí ľudia, ktorí môžu krv darovať, aby ju darovali, pretože keď nebudeme mať krv, budeme mať veľký problém v našej zdravotnej starostlivosti. Mik- Miroslav Mikulášik sa ako prvý hlási o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pán predseda, za udelené slovo. Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, milí hostia z komisie. E, chcel som len povedať toľko, že e, táto problematika dobrovoľného darcovstva krvi je veľmi timely, je veľmi aktuálna a som rád, že práve o nej hovoríme aj na našom zasadnutí. Pán predseda práve povedal, e, je trošku problém s tým, že mladí ľudia už nemajú v sebe takúto kultúru toho dobrovoľného, toho altruistického, toho, toho by som povedal, púdenia smerom k druhej osobe naproti, ktorý potrebuje pomôcť Myslím si, že to aj otázka takej, takej všeobecnej kultúry, aj e, atmosféry v jednotlivých členských štátoch v Európe ako takej. Myslím si, že m, mm, tu je samozrejme úloha pre členské štáty, pre tie národné politiky, pre tie kampane, ktoré pracujú s mladými ľuďmi, pretože tá stredná a staršia generácia um, bude postupne uh, odchádzať alebo slabnúť a samozrejme krv budeme potrebovať každý jeden deň na operačných sálach, alebo pre tých, ktorí, ako e, aj pán predseda povedal, e, potrebujeme dnes a denne, keď aj v súvislosti s hemoragickou Escherichia coli. Takže e, <clears throat> chcem len poďakovať za túto správu. Myslím si, že a to je, myslím, nielen moja, moja pozícia, musíme samozrejme držať vysoko tú zástavu toho toho mm, eh, faktu, že ľudia by mali eh, dokázať darovať krv na báze práve dobrovoľnej. Eh, samozrejme som, som rád, že sa neuvažuje o žiadnej finančnej kompenzácii, lebo keď do toho dáme peniaze a, a povedal by som, keď to bude len o peniazoch, tak sa to všetko zvrhne na obchodovanie a na biznis a na kšeft a na to, že krv bude mať len niekto, kto si to môže kúpiť a tak ďalej. Takže to musíme e, samozrejme nechať v tej rovine dobrovoľnosti a úplnej otvorenosti. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne, François Crosted. Ďakujem, pán predseda. E, úplne súhlasím s tom, čo práve povedal náš kolega pán Mikolašik. Určite existujú informačné kampane, ktoré sú však nedostatočné v členských štátoch e, a e, povedalo sa tu, že legislatíva je vyhovujúca v poriadku. Ja si spomínam, že keď sme hlasovali o tejto smernici, tak e, bol prijatý tento názor, ale myslím si, že e, je potrebné, aby sa uskutočňovali pravidelné a veľmi dôrazné informačné kampanie a to aj na úrovni jednotlivých vysokých škôl alebo e, na iných porách a predovšetkým medzi mládežov. Ehm, je potrebné, aby sme sa e, v tomto smere e, snažili vybudovať istý pocit hrdosti, a e, pretože tu ide v zásade o otázku veľkorysosti. A ja tu mám otázku, či v členských štátoch neexistuje pokušenie kupovať krv od tretich krajín, či existujú dostatočné kontroly. Ja viem, že je to zakázané, ale pýtam sa, či existujú dostatočné kontroly. My vieme, že to je otázka bezpečnosti, lebo vieme, že e, keby sme e, kúpili krajín, e, krv od krajín, kde sa nekladú rovnaké e, požiadavky a kritéria, tak je tu isté riziko. My vieme, že u nás sa darcovia prísne kontrolujú a že niekedy sa im odmietne darovanie krve z určitých dôvodov. Čiže neexistuje tu pokušenie obchodovať s krvou, slov. A myslím si, že naozaj to je dôležité, pretože súvisí to s otázkou bezpečnosti takéhoto darcovstva krve. A pokiaľ ide o samotné darcovstvo krve, ja by som bola rada, keby Európska komisia si uvedomila jednu vec a to, že e, e, darcovstvo krve e, je e, istým spôsobom prepojené aj s darcovstvom orgánov, hoci e, možno povedať, že to je iná oblasť, ale v každom prípade je potrebné, aby sa o tom hovorilo a či by napríklad nebolo eh, vhodné zaviesť povinnosť eh, uskladňovania popočníkovej krve. Dnes sa považujú niektoré tieto materiály za odpad, ale ja viem, že v niektorých verejných aj súkromných porodniciach sa e, krv, e, pupočníková krv a dokonca aj samotné pupočné šnúry uchovávané ako veľmi dôležitý materiál, ako e, zdroj pre budúce lieky. A preto by sme mali zrejme hovoriť aj o tom, tom, aby sa táto zásadná otázka riešila, aby sa e, nepovažovala pupočníková krv za lekársky odpad, ale aby sa, aby sa povinne e, zachovávala. Ďakujem. E, Neskôr dostaneme odpoveď. Horst Schnellhardt. Porozumel som to dokonca aj po francúzštine. E, pán predseda, dámy a páni. Je pekné vypočuť si správu, ktorá hovorí o tom, že e, legislatíva, ktorú sme tu prijali, funguje, sme na dobrej ceste, ale myslím si, že práve to, čo sa stalo v posledných mesiacoch a posledných týždňov pri EHEC e problematike v Nemecku, tam sme si všimli, že existuje istá ťažkopádnosť na tejto, v tejto situácii. Ako dochád- ako sa zabezpečuje výmena krvi medzi členskými štátmi. Je to len e, v rámci členského štátu, alebo existujú aj cezhraničné možnosti? A akým spôsobom sa využívajú? Ako často k tomu dochádza? A druhá otázka sa týka toho, čo povedala pani Kostec. Nie som si úplne istý, či nedochádza k dovozom z tretích krajín, E, máme prehľad o tom? Je možné k tomu niečo povedať? Alebo myslíme si skôr, že by sme pri núdzových situáciách túto možnosť nemali otvoriť a umožniť to? To sú otázky, ktorým, ktoré ma zaujímajú, pretože keď dôjde k núdzovým situáciám, k veľkým nehodám a podobne, vtedy e, existuje veľká potreba krvi. A niektoré krajiny možno nemajú možnosti ako veľké krajiny a pokiaľ sú krajiny ochotné pomôcť e, iným e, krajinám, tak e, by to mohlo ísť aj cez hranice. Ďakujem veľmi pekne. Ender Michal, vy ste hovorili najmä o výmene dobrej praxe medzi krajinami. Do akej miery existuje koordinácia medzi krajinami, pokiaľ ide o úroveň dodávky a vieme, aké sú zásoby v jednotlivých krajinách, respektíve aké sú potreby, či už pre ECDC alebo niekto iný má aktívne informácie o tom, o tom, čo povedal aj pán predseda. Pokiaľ dojde k veľkej epidémii napríklad, keď existujú, je veľká potreba a existujú veľké zásoby vo Francúzsku, či je možné to poslať do Nemecka napríklad a podobne. OK, Dobre, takže boli to pripomienky ako aj otázky a teraz komisia nám uh, dá odpovede. Uh, Zaznamenal som si minimálne štyri otázky. Jedna sa týkala mladých ľudí, potom uh, tretich krajín. Jedna otázka o tom, či existuje koordinácia medzi krajinami v prípade nehôd alebo epidémii a potom minimálne tieto. A prvnež odovzdám slovo nášmu expertovi, by som rád povedal, že všetko, čo som povedal uh, o výmene dobrej praxe, o riadení darcov, darcovstva, to, všet, to všetko smeruje k cieľu sebestačnosti v rámci členských uh, štátov, aby neexistovala veľká potreba dovozu a vývozu krvi. Čiže všetko, čo sa snažíme presadzovať v rámci tohto projektu, je nepriamým spôsobom sa zasadzovať o sebestačnosť. Samozrejme, uvedomujeme si, že existuje riziko pri, dodav, pri e, dovoze krvi, pretože nie je možné efektívne kontrolovať, či tá krv je v skutku darovaná na základe solidarity, alebo či sa to nedeje z dôvodov finančných ziskov a to je e, jedný, jeden z hlavných pilierov nášho uvažovania. Aby sme však boli konkrétnejší, možno Štefan by si mohol povedať k tomu pár slov. K tomuto ako i k ďalším otázkom. Um, Cieľ tejto legislatívy je tiež e, presadzovať sebestačnosť a väčšinu a krv, krvi by sa mali vnímať ako národnú ako aktivitu v rámci teda členských štátov. Samozrejme existujú situácie ako pri ECOLI minulý týždeň. Je to krízová situácia, kde potrebujete dodatočné zásoby krvi a tu vidíme, že prebiehajú kontakty medzi e, národnými orgánmi. Každý štát má národný orgán pre krv, kde, ktorý skúma, aké sú potreby, aké sú požiadavky a s týmito orgánmi spolupracujeme na stretnutiach daných e, orgánov, ako aj pri projektoch, ktoré boli spomenuté. E, z času na čas, keď existuje nedostatok krvi, nie je ich veľmi veľa. To znamená, že vo väčšine prípadov národné zásoby krvi sú postačujúce pre potrebu v členskom štáte, ale existujú i krízové situácie a vtedy môže dojsť, vtedy dochádza ku kontaktom týchto autorít a dochádza aj k výmene, e, k poskytnutiu zásob krvi. Pokiaľ ide o mladých ľudí, úplne zdieľame obavy, ktoré boli uvedené a myslím si, že je to obava, ktorá, ktorú riešia aj v teréne príslušné národné orgány, ktoré sú zodpovedné za šírenie povedomia. Ako ste možno si vypočuli v prezentácii, boli spomenuté niektoré špecifické cieľové skupiny. To sú študenti, mladí ľudia, vojaci. Čiže toto je práve cieľom. Zabezpečiť, aby sme vytvorili novú skupinu darcov, ktorá bude darovať krv počas mnohých rokov. Pokiaľ ide o krv z pupočníkovej šnúry, tu úplne zdieľame vašu pripomienku. Existuje diskusia, prebieha diskusia, pretože je to téma, e, ktorá sa rýchlo vyvíja, kde existuje veľký e, potenciál ďalšieho výskumu. Pokiaľ ide o terapiu, tu sa zatiaľ e, toto nie je vedecky potvrdené, ale môžeme to očakávať v budúcnosti. V mnohých krajinách prebieha táto diskusia o tom, ako to zabezpečiť pre vlastné využitie, pre využitie e, z hľadiska solidarity a podobne táto diskusia v rôznych krajinách e, v súčasnosti prebieha. Myslím, že som tie hlavné body e, zodpovedal. Neviem, či mi niečo neuniklo. Yes, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám stručné vyjadrenie k poslednému rečníkovi. Už sa poznáme, ale chcel by som vás upozorniť na jednu vec, ktorá je v súlade s tým, čo povedal François. Sme skupina e, europoslana navštívila veľmi slubne vyzerajúci inštitút v Lyone, Tento inštitút e, nepracuje v teoretickej úrovni, už má výsledky, využívajú kmeňové bunky, aj bunky z mezinchymového tkaniva, e, pupočníkovej šnúry. Ja som tam bol, Francois tam bol a ďalší. A vidíme, že tam sa už zaoberajú liečbou. A chcel by som vás na to upozorniť, môžem vám dať aj ďalšie informácie, ale určite je možné skontaktovať sa úradným spôsobom oficiálne a to by sme my ako parlament mali podporiť a mala by to podporiť aj Európa. Je to veľmi slubné. Ďakujem. Yes, okay. Ďakujem, takže toto bola informácia, ktorú si komisia poznamenala a bude sa ňou zaoberať. A v Lione je naozaj veľmi progresívne výskumné stredisko a samozrejme, že by to bolo užitočné. Takže sa zdá, že toto je koniec debaty k tomuto bodu. Ďakujeme komisii za účasť a tešíme sa aj na ďalšiu správu. Želáme vám veľa úspechov. Končím naše rokovanie a pokračujeme 21. júna tu v Bruseli. Ďakujem. Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind.